Kedves kollégák, rátérünk a szavazatindoklásokra. Ďalší bod programu je vysvetlenie hlasovania. Chcem vás informovať, že dostali sme množstvo e, žiadostí o vysvetlenie. Na druhej strane musíme skončiť túto časť schôdze e, o 3 na 3, aby služby mohli pripraviť nasledovnú schôdzu, takže tie vysvetlenia, ktoré, na ktoré nebude časový priestor, dostanú priestor zajtra.